Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai, ponios ir ponai, man tenka didelė garbė pirmininką. Vážení kolegovia, vážení europoslanci, vážení hostia, ja pani tešima, že môžem tu po obede predseda stretnutí spolu eh, s kolegami eh, z výboru Sitra, najmä s pani eh, Patricia Toja, my spoločne budeme vlastne predsedať tomuto stretnutiu a dúfam, že toto stretnutie bude bohaté po stránke obsahovej. Čiže druhé sedenie teraz Európska e, energetická politika pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť. My máme v tejto oblasti veľa víziev, mali by sme viac stávať pozor na plnú integráciu našich cieľov a na vytvorenie jedného systému, na úspešné dokončenie jednotného trhu, aby sme zabezpečili bezpečné dodávky energie aj pre spotrebiteľov, aj pre naše firmy a zároveň znižovali emisie CO2. A budeme hovoriť o tom, ako tieto ciele môžeme spoločnými snahami dosiahnuť. Pokiaľ chcete e, sa spýtať nejaké otázky, našich e, hlavných rečníkov, po ich prezentácii, tak prosím vyplňte tento žltý papier, ktorý máte k dispozícii. My si potom tie papieriky vyzbierame a pripravíme zoznam rečníkov. Máme tu pána Tajányho, e, ten ale vlastne dnes e, trochu meška, príde približne na takých 20 minút. Čiže ako prvý vystúpi pán Bayer, je to generálny riaditeľ Business Europe. Nech sa páči. Well, thank you, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za vaše pozvanie a ďakujem aj e, Európskemu parlamentu a Litovskému parlamentu, že zorganizovali túto akciu. Myslím, že to je veľmi dobrý nápad. E, e, téma je dôležitá aj moment je veľmi vhodný, E, treba v najbližšom čase prijať mnohé rozhodnutia 22. januára najprv na komisii a potom na Európskej rade e, vo februári pardon, a potom e, je tam samozrejme zaangažovanie aj Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Čiže ďakujem za toto pozvanie, za tú možnosť e, sa tu jasne vyjadriť, pretože ako dobre viete, v oblasti celej diskusie okolo energetiky. E, je to e, téma veľmi dôležitá pre naše podniky, pre našich zamestnávateľov a je viacero vecí, ktoré myslíme si, e, by sme si mali pozorne preštudovať. Existujú viaceré problémy, pokiaľ ide o práve tieto oblasti, v tom sa, že doteraz sme ich nevždy riešili najlepšie. Čiže pokiaľ chceme organizovať politiky, treba sa nad tým zamyslieť, pretože v opačnom prípade nebudeme schopní naozaj industrializovať e, náš kontinent, respektíve tú priemyselnú bázu zachovávať na primeranej úrovni, pokiaľ nezmeníme našu energetickú politiku. Proste viaceré témy bude treba otvoriť a problémy riešiť. E, téma číslo 1, každý o nej vie, ale treba ju spomenúť aj tak, vysoké ceny energií. Vieme, že aj elektrina, aj zemný plyn sa v EÚ výrazne zdražili v poslednom období a v krajinách, ktorí sú našimi eh, hlavnými hospodárskymi rivalmi, tam išli naopak ceny dole. Eh, v, v prípade európskych členov OECD za roky 2005 eh, až 2012 tam tieto ceny energii narastli o nejaké 35%, v USA za ten istý čas išli o 4% mm, e, mm, približne dole, e, čiže dokopy je to približne 40% e, percentuálnych teda bodov rozdiel a v prípade cien zemného plynu je to častokrát ešte horší e, e, problém. Tam je naozaj tá situácia veľmi podobná. Keď sa rozprávate s riaditeľmi veľkých priemyselných e, firiem, ja to robím často, tak e, oni hovoria, sú momentálne dve veľké, dva veľké dôvody, prečo momentálne neinvestovať v Európe. Jednak je to e, práve táto otázka vysokých cien energií a potom druhá vec, aj keď je to zložitejšie, ale také tie dve hlavné veci, teda jedno je ceny energii a jedno je prístup k financiám, prístup k úverom, podľa toho, ako na ktorom trhu samozrejme, ale vo všeobecnosti je to takto. A potom sú tu tie ciele v oblasti klimatických zmien, alebo respektíve také širšie environmentálne ciele a to sú veci, ktoré e, e, rušia alebo narúšajú e, tú hospodárskú súťaž. E, u nás tá uhlíková cena na tonu je relatívne nízka, ale treba si povedať aj prečo. Hlavne je tu tá hospodárska kríza a potom druhý dôvod to je otázka, že obnoviteľné e, zdroje častokrát sú predmetom istých e, podporných schém, ktoré máme k dispozícii. Ak mám hovoriť o konkrétnych číslach, je to 870 miliónov tón e, za tú krízu, tak by sme to mohli vyčísliť a potom 100 miliónov tón, pokiaľ ide o tú O ten druhý aspekt, e, ktorý e, som spomínal. A potom je otázka nedostatečnej koordinácie medzi členskými štátmi. Je tu otázka toho, e, že aké sú potreby prepojenia, tie sú veľmi vysoké, ale na druhej strane tá koordinácia, tá miera koordinácie nie je ani zďaleka taká, aká by mala byť na tomto trhu. Dávam konkrétny príklad Deutsche Energiewende. To je niečo, čo má veľmi výrazný dopad na Európsku úniu ako takú, na energetický trh, na priemyselnú politiku a najmä aj na susedné krajiny. A to je rozhodnutie, ktoré bolo prijaté bez toho, aby e, sa to nejako koordinovalo, či už so susedmi alebo na európskej úrovni táto zmena energetickej politiky v Nemecku. A na toto treba tiež pamätať. Keď sa poďme na celú energetickú politiku v Európe, Dalo by sa pozrieť, povedať, že keď sa na to pozriete z hora a porovnáte Európu s Amerikou, tak dá sa povedať, že naša výroba energie je čoraz špinavšia v úvodzovkách, e, náročnejšia z hľadiska financí a e, výrobcovia na tom veľa nezarábajú. A v Amerike napak je to lacnejšie, čistejšie a navyše ešte aj ziskové. Čiže máme asi v Európe nejaký problém a tento problém treba riešiť. Business Europe e, ako celá rodina pripravila sedem jasných e, odporúčaní v politickej oblasti, ako tieto problémy riešiť. Jedno odporúčanie, už som to možno aj spomenul, máme pocit, že možno máme istý problém medzi, pokiaľ je rovnováhu medzi iba čisto klimatickými cieľmi a aj cenovou e, konkurencieschopnosťou. Takže my sa snažíme tu náleží isté cieľ aj v oblasti konkurenčnej schopnosti a teda bezpečnosti dodávok. Samozrejme, nespochybňujeme, že treba dodržať aj naše záväzky, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, ale myslíme si, že momentálne sa príliš veľmi sústredujeme na túto jednu stranu, to je jeden pilier a treba za, za, nezabudnúť aj na tie ostatné, čiže bezpečnosť, dodávok, e, aj e, tie cenové aspekty aj životné prostredie. Ale tieto tri veci by mali byť vyvážené a to sa nám podarí iba vtedy, ak budeme mať e, jasný cieľ aj v oblasti e, cenovej konkurenčnosti. A najmä e, mali by sme znižiť ten, ten rozdiel našej cenovej konkurencieschopnosti v porovnaní s našimi veľkými rivalmi ekonomickými. Potom, viem, že tu v parlamente ľudia to častokrát vnímajú inak, ale my si myslíme, že nemali by sme mať tri ciele, ale jeden cieľ v oblasti emisí CO2. Videli sme už, že tie iné ciele častokrát narúšajú a deformujú ten trh. A je lepšie mať aj jasný signál, ktorý by ste mohli e, vyslať s takou, e, s takou istou mierou istoty pre e, investorov. E, obnoviteľné zdroje energie majú e, vysokú hodnotu, ale to neznamená, že majú byť permanentne dotované. Treba ich e, možno podporovať v úvodnej fáze, aby sa teda mohli dostať na trh, ale nemalo by to byť tak, že e, sa e, financujú také e, technológie, ktoré ešte ďaleka sa e, neblíže k tomu, aby sa dostali na trh. Mal byť príklad z Nemecka. Zníženie jednej tóny CO2 v Nemecku, kalkulácie hovoria, prostredníctvom solárnych panelov, to by stalo 6, 600 eur, eur. Čiže aj keby uhlíková cena bola 30, to by sa ľuďom páčilo vo všeobecnosti, ani to nespochybňujú, tak ešte stále by to bolo 20 e, krát menej ako trhová cena. Čiže v racionálnom systéme takéto niečo sa nedá dosiahnuť a netreba si to nejako nevšímať alebo ignorovať to. Takisto sa povedalo, že sa snažíme dosiahnuť jednotný emisný cieľ a myslíme si, že tento jednotný emisný cieľ e, by musel byť alebo mal byť primeraný vzhľadom k miere ambícií, ktoré iné časti sveta môžu nejakým spôsobom tam e, poskytnúť. Potreba sa pozrieť na minulosť. Keď sa pozrieť na e, rozvoj alebo na vývoj, tak áno, Európa už toho spravila veľa, to ešte neznamená, že nemáme v tom pokračovať. Chcem zdôrazniť, že v prvom rade chceme dosiahnuť e, tie ciele E, ku ktorým sme sa zaviazali, teda minus 20% v roku 2020. A po druhé, sme takisto pripravení podporiť aj cieľ, ktorý ide do ďalších rokov, 2014 a neskôr, aj keď sa nič nestane na globálnej úrovni. Nie je to až také automatické, napríklad u nás sa o tom veľa diskutuje, ale aj tak si myslíme, že toto je najlepší prístup a naďalej sme e, odhodlani takto e, postupovať. Myslíme si, že to je najlepší prístup. ale naša miera ambícií by mala byť mm, prispôsobená tomu, čo ostatní ľudia sú ochotní a schopní ponúknuť, pretože my sami ten svet e, nezachránime. E, vieme, že máme na celkovom e, pomere, e, alebo objeme emisí pomer iba nejakých, alebo mm, percento iba 11%. Vieme, že inde tie percentá idú hore, naopak naša relatívna dôležitosť v oblasti emisí sa znižuje. Čiže inak povedané, aj keby sme my e, hneď znižili emisie aj na nulu, tak e, to vlastne ten svet v úvodzovkách nezachráni. To neznamená, že my nemáme byť ambiciozní, ale treba si premyslieť poriadne tie stratégie, ktoré sme mali, alebo aj máme naďalej. A mal by to byť e, dôkaz toho, že ten prístup viesť e, príkladom jednoducho tento prístup mm, nedosial také výsledky, aké sme si predstavovali a to by bolo teda globálne, nejaká globálna dohoda ambiciozného charakteru. My potom čase sme to videli, že sa to vyvinulo trochu inak. Poprvýkrát ako biznis meni sme si mohli vymeniť názory aj s negociátormi a to si ceníme, ale to, čo sme vo Varšave videli, nejde týmto smerom. Tam India je neochotná, Čína neochotná, Japonsko si to zmenil z minus 25 na plus 3, dá sa povedať, z, z reálneho hľadiska. Čiže na papieri minus 5, ale sú tam odlišné roky, čiže dokopy e, je to veľký rozdiel proti pôvodnému cieľu. Čiže ten cieľ, ktorý máme mať my, má byť realistický. My tento cieľ chceme podporovať, ale mal by byť určite realistický. A ten e, cieľ minus 40 to nie je realistické. To je prehnané číslo. A my chceme, aby tento cieľ bol prispôsobiteľný, aby bol, aby bol e, to číslo prispôsobiteľné. E, chceme sa prispôsobiť tým e, negociáciám. Pokiaľ aj iné krajiny budú ochotné vstúpiť do takéto globálnej dohody, tak potom môžeme byť aj my ambicioznejší. Ale pokiaľ nikto sa k tam nepridá, tak mali by sme byť aj my flexibilní a znižovať prípadne svoje ambície, pretože v opačnom prípade spravíme tú istú chybu ako v kodaní a to veľký úspech rozhodne nebol. Už som povedal, že ETS to by sme chceli ponechať ako istý základ, pretože, ako som už povedal, boli isté problémy v tom systéme, ale najmä z hľadiska eh, hospodárskej e, krízy je tam naďalej ten systém veľmi hodnotný a ja by som nevylučoval ani to, že v budúcnosti po roku 2020 by mohli byť nejaké priestory, nejaký priestor pre mechanizmus, e, ktorý e, možno bude aj nejakým spôsobom inak ten trh nastavovať. Ak sa to stane, tak malo by to byť transparentné a nemalo by to byť e, také vedené alebo motivované nejakými politickými krátkodobými záujmami. My sme skeptickí, pokiaľ ide o e, topad dotácií na obnoviteľné e, zdroje. To sa nám veľmi nepáči. Veľmi e, myslíme si, že by to mali byť veci, ktoré posobne by sa mali skôr sa od nich e, o, ustupovať. Má to negatívny dopad e, na trh, deformuje ho, chceme, aby sa to podporovalo v tej prvotnej fáze, ale tie dotácie, ako som už povedal, by určite nemali byť permanentné. Potom tá koordinácia. Myslíme si, že budeme potrebovať nejaký povinný systém koordinácie. Už som spomenul príklad, príklad e, Deutsche Energiewende. Myslím, že e, by mal byť istý systém e, povinnej konzultácie No a e, pokiaľ ide o tú koordináciu, my chceme viac Európy, chceme lepšiu Európu. Treba lepšie koordinovať národné e, politiky, pokiaľ ide o otázku energie. Potom ďalšia dôležitá vec. Keď som povedal, že ETS je dobrý systém, a, ale treba si pomenúť, ako to vznikalo. Mal to byť taký trhový systém, nemá to byť nejaký daňový, fiskálny nástroj. Treba sa povedať na tie diskusie, ktoré sme mali v posledných rokoch. Častokrát e, tam sa e, mm, vyskytovali rôzne aliancie s ministrami financií a to znamená, že aspoň v niektorých členských štátoch de facto je to ako keby fiskálny nástroj, daňový nástroj. A E, tak to nemalo byť. Práve, že to nemal byť e, fiskálny nástroj, to bol celý zmysel toho. A myslím, myslíme, že tie peniaze, ktoré z ETS e, sa nejakým spôsobom získajú, tie by mali byť 100% byť navratené do priemyslu, či už je to forma kompenzácie, aby firmy ďalej boli konkurencieschopné na globálnom trhu, alebo, a to je tiež dôležitá vec, priame investície, pokiaľ ide o zmenu hospodárstva a priame investície do výskumu a vývoja. Pokiaľ chceme takéto technológie naozaj vytvoriť, tak potrebujeme splniť tie cele, ktoré som už spomínal. A posledná vec, to je veľmi dôležité, a to je otázka diverzifikácie našich zdrojov energie. Toto samozrejme vec, ktorá hovorí o diverzifikácii možností, ale aj potom v rámci tých možností, ktoré máme. Aj v rámci tých jednotlivých možností treba diverzifikovať. Čiže hovoríme tu aj o tom brdlicovom plyne, áno. Nedávno som to e, povedal, e, bol summit na, prevýchodné partnerstvo, tam sme o tom tiež hovorili a ja osobne. Samozrejme, ekonomické partnerstvo je dôležité z ekonomických dôvodov, ale aj zo strategických dôvodov a myslím si, že e, plyn bude do budúcna dôležitý aj ten bridlicový. Vieme, že zdroje nám postupne ustupujú E, treba hľadať alternatívy a bridlicový plyn je istou alternatívou a musí byť alternatívou a nemali sme sa rozhodne z takéto možnosti my sami seba vylúčovať. Ak to mám uzavrieť, myslím si, že e, je dôležité tú rovnováhu nastaviť e, správne medzi ekonomikou a medzi životným prostredím. To potrebujeme v Európe, ale ani to nestačí. Sú tam ďalšie veci, zručnosti, prístup k financiám, otváranie trhov, flexibilnejšie trhy práce a tak ďalej. Ale to už je možno taká širšia téma a v každom prípade aj tá energetická politika je veľmi dôležitá, o ktorej tu dnes hovoríme, takže ešte raz sa chcem poďakovať za toto e, pozvanie a ďakujem za vašu pozornosť. Ačiū Europos, Europos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui ponui Marko Bairiui už tikrai labai gerą pranešimą. Dėkui. Ďakujem vám veľmi pekne, bola to veľmi zaujímavá prezentácia. E, videl som, že ste prezentovali úplne iné stanovisko a e, vzhľadom na to, že pán Dejane ešte neprišiel, to rád by som dal slovo e, profesorovi z Utrechtskej univerzity, pánovi Cornelisovi Blokovi. Nech sa páči, bude hovoriť o obnoviteľných zdrojoch. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť predniesť krátku prezentáciu o budúcnosti obnoviteľných zdrojov a udržateľných zdrojov. Čo by som chcel v tejto prezentácii prejednať, tým sú tri témy. Akým, e, akou mierou by mohla obnoviteľná energia prispievať e, do celkového mixu v roku 2030. Druhou otázkou je, akým spôsobom integrovať množstvo rôznych zdrojov obnoviteľnej energie do elektrických systémov a ako podporovať e, obnoviteľné zdroje energie. No, prvá otázka je, e, akým spôsobom môže do celkového systému obnoviteľná energia prispievať do roku 2030 e, máme k dispozícii globálny model, ktorý poukazuje na to, ako rýchlo môžete rozvíjať No. tento druh energie, keď zoberieme do úvahy všetky hospodárske a obchodné e, obmedzenia. Nebudem zachádzať e, do hĺbky, ale chcel by som vám ukázať e, tento graf, kde vidíte, že toto je scenár, ktorý zachytáva obdobie od roku 2000 do roku 2030. Možno nevidíte všetko, predovšetkým zo zadnej časti sály, ale vidíte tú vrchnú linku, to je e, celkové využívanie energie, ktorá klesá e, kvôli e, opatreniam energetickej efektívnosti. A môj rečník, ktorý príde za mnou, ktorý, ktorý ma bude nasledovať, o tom bude hovoriť podrobnejšie. Záverom je, že podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie 40 do roku 2030 e, je e, dosť dobre možný. A mm, to iba na základe tých extrapolácií. Ak si pozriete e, na rozličné zdroje a ich rozlešenie, vidíte tu množstvo rozličných zdrojov obnoviteľnej energie, v modrej linke vidíte eolickú energiu, tak e, na pevnine ako aj na mori. E, v žltém a oranžovom otení vidíte rozličné formy solárnej energie, ale aj výroby e, tepla. Vidíte stabilnú linku vodnej energie a potom výrobu z bioenergie predovšetkým z bioenergetických balíčkov, ktoré sa sústredujú na odpad, ale aj z palivových plodín alebo drevnej štiepky. Takže vidíte, že tento mix je celkom zaujímavý. Je to scenár, kde obnoviteľné zdroje energie vygenerujú oveľa viacej elektrickej energie, takže, a so zmenou technológie um, e, tá nám umožní využívať lepšie solárnu a veternú energiu lepšie. Čo sa líši od sektoru e, z e, sektoru, ten príspevok je najväčší v oblasti stavieb a konštrukcií, čo sa týka čo sa týka vo výrobe, tam ten podiel bude menší a najmenší podiel bude v oblasti dopravy. E, takže vidíte e, významný podiel Eh, obnoviteľných zdrojov vo všetkých sektoroch je možné. V neposlednom rade je dobré sa pozrieť aj na eh, náklady a vidíte, že tá horná krivka je potreba investícií, čiže to, čo je potrebné investovať, aby sme toto umožnili. A vidíte, že tie investície sú veľmi významné. Sú to 2% HDP ročne, aby sme sa pohli týmto smerom. Eh, to sa netýka iba iba opatrení v oblasti energetických, obnoviteľných energetických zdrojov, ale aj v oblasti energetickej efektívnosti. Čiže to je celý eh, balíček a vyžaduje viac ako 2 HDP ročne. Čiže to sú vysoké náklady. Avšak sú tu aj eh, úspory, to je tá spodná modrá krivka, eh, to sú prevádzkové náklady, pretože v budúcnosti sa vyhnete nákupom fosilných palív a výsledkom je e, zelená krivka, kde vidíte, že v prvom e, desaťročí e, sa prejavuje predovšetkým tlak priamých investícií a potom už môžeme badať čisté úspory. To samozrejme závisí od predpovede ceny za ropu keby sme tam ale zachytili aj zisky z obchodovania s oxidom uhličitým, tá krivka sa ešte zlepší. Ľudia hovoria, že e, úspora emisí práve vďaka tomuto scenáru bude veľmi významná a emisie oxidu uhličitého sú už teraz o 15% nižšie ako v roku 1990 to ma privádza k ďalšej otázke. A to je, akým spôsobom integrovať obnoviteľné zdroje do elektrických systémov. Na to sú pripravené detailné eh, scenáre. Ja budem hovoriť o jednotlivých možnostiach. V prvom rade by som vám chcel ukázať obrázok eh, toho, ako vyzerá elektrický systém v súčasnosti. Eh, toto je bežný deň pre Nemecko. Je to e, elektri- výroba elektrickej energie e, v bežný zimný týždeň a vidíte, že ten mix je veľmi tradičný. E, vidíte, je to produkcia elektrickej energie za jeden týždeň v Nemecku. Vidíte, že je tam určitý určitá štruktúra dňa, cez deň je tá spotreba najväčšia, najnižšia je v noci určitá časť je produk, e, produkovaná solárnou a veternou energiou, ale tá solárna je pomerne zanedbateľná práve kvôli ročnému obdobiu, keďže je zima. Aha, e, e, z, začíname s tými najlacnejšími možnosťami, ktoré znesia, znesú výkyvy, a to sú fosilné paléva a na spodku je e, jadrová energia, potom hnedé uhlie, čierne uhlie a, a potom vidíte produkciu e, e, v svetlo oranžovej farbe a to je výroba elektrickej energie zo zemného plynu. Vidíte, že táto produkcia elektrickej energie sa znižuje v noci, ale tak je to počas celého roku. Tak tomu bolo pred desiatimi rokmi a vidíme, že takáto štruktúra je každú zimu v Nemecku počas nie veľmi e, veterných dní. E, toto je porovnanie e, v júni, čiže v letnom mesiaci z Nemecka. Vidíte tu úplne inú štruktúru, vidíte tu množstva solárnej energie, ktorá je vyrobená počas dňa. To, čo tu vidíte, a to sú si vedomí aj energetické e, spoločnosti. Už tu neostáva žiadny priestor takmer pre zemný plyn. E, e, ten takmer nepotrebujeme. Vidíte, že uholné elektrárne, ich výkon sa znižuje v noci a cez víkendy, takže tu máme už zavedený úplne iný systém. Niektoré E, záležitosti, ktoré by ste si tu mali všimnúť, e, je, že tu sú dva faktory. E, vidíte, že záťažová štruktúra je výrazne zmenená oproti minulosti a rozdiely medzi dennou a nočnou záťažou sú oveľa menšie, aj keď si odrátame predovšetkým obnoviteľné zdroje, a málo ľudí má tú eh, predstavu, eh, že že solárna a veterná energia je príliš fluktujúca na to, aby sa z dalo niečo eh, vyrobiť, ale nie je to úplne pravda. Ona sa nemení každých 10 minút, čo je takisto veľmi dôležité. Všimnosť si, aké sú ceny za elektrínu. Tie sa menia počas dňa a v noci. A kvôli vyššej penetrácii v letných mesiacoch eh, veternej a eh, solárnej energie eh, vidíme, že tie ceny obnoviteľných zdrojov energie sú oveľa nižšie, ako zvykli byť. A tento trend sa šíri aj do iných e, krajín, ako napríklad e, do Holandska a Belgicka. Napríklad e, v Holandsku a Belgicku sa stiažujú na nízke ceny energie, e, ktoré prichádzajú e, z Nemecka. Ale viete si predstaviť, čo sa stane, keď budeme mať čoraz väčší podiel veternej a solárnej energie. Tento obrázok sme mali takúto štruktúru, ktorá vyzerá takto. Je to takzvaný ťavý denný vývoj. To znamená, že tu e, výroba energie z konvenčných zdrojov e, zaznamenala vrchol dvakrát denne. E, takže hovoríme o významných zmenách v energetických systémoch. Budú musieť byť prevádzkované úplne iným spôsobom, ako boli v minulosti. A takisto môžeme povedať, že toto je iba začiatok toto je jav, o ktorom sa čoraz viac hovorí v Nemecku, ale aj v iných e, krajinách. Takže eh, čo je pre nás najväčšou výzvou, je správne zosúladiť dopyt a ponuku. Eh, to sú možnosti, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii a, a aké flek, možnosti flexibility máme v energetických systémoch. Na jednej strane je tu uh, ponuka E, to sú samozrejme elektrárne, nie len konvečné, ale aj e, e, elektrárne z obnoviteľných zdrojov. A tie musia byť flexibilné. To, ten koncept, že elektráreň musí bežať dňom i nocou, je už zastaralý. Naopak, elektráreň sa musí podielať na vyvažovaní systému. To je spôsob, ako to chceme urobiť. Potom je tu ale aj flexibilita na strane E, dopytu. A tá zďaleka nie je vyčerpaná. E, existuje množstvo e, odvetví, ktoré ešte stále môžu nasadiť napríklad elektrické systémy namiesto konvenčných alebo tepelné čerpadlá, aby ušetrili za energiu alebo získali lepšiu cenu. A v súčasnosti, čo je najdôležitejšie, je rozvodná sieť. Tam môže byť vytvorená ešte veľké množstvo e, flexibility e, na využitie energie, ktorá sa vyrobí tu a teraz. Takže e, vďaka správnemu využívaniu rozvodných a elektrizačných sústav by sme mohli dosiahnuť ešte vyššiu mieru flexibility. Samozrejme, samozrejme, skladovanie elektrickej energie je takisto e, možné, aj keď niektoré spôsoby sú neefektívne, ako napríklad konverzia energie na, e, e, na palivový plyn. Detálna analýza v Nemecku ukázala, čo, sa, čo by sa stalo, keby Nemecko nevyužívalo svoj prenosový systém a ten dopad je Eh, pomerne malý, až, a to až do roku 2030. Eh, aj keď mnoho, eh, aj so súčasnými plánmi, tie problémy, ktoré spôsobí táto konverzia elektrického systému, spôsobí pomerne malé problémy rozvodnej sieti. Bolo by samozrejme Eh, lacnejšie, keby eh, bola eh, elektrizačná sústava využívaná naplno. Takže to je krátky prehľad toho, čo môžeme urobiť a záver je taký, že máme množstvo možností, aby sme udržali systém flexibilný. Sú sami, nám, pred nami samozrejme výzvy, ale tie môžu byť vyriešené konečnou e, otázkou, a vzhľadom na to, že už mám málo času, e, tak ho iba preletím. E, musíme si povedať, akým spôsobom môžeme podporovať obnoviteľné zdroje energie. Existuje množstvo spôsobov v Európe a niektorí z vás vedia, že máme systém kvót, máme prémiové tarify tendre e, sa stávajú čoraz populárnejšími v súčasnosti a existuje množstvo e, e, spôsobov, ako systémy môžu stimulovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Konvergencia je v tomto prípade veľmi dôležitou témou a v skutku už vidíte určitú mieru zbiehavosti. Vidíte napríklad, že krajiny, ktoré majú zavedené kvóty, tých je čoraz menej a krajiny prichádzajú na model prémiových taríf. Analýza najrozličnejších systémov v Európe, ktoré systémy fungujú a ktoré systémy nefungujú. Tu takúto analýzu máme k dispozícii a z toho sme schopní vyvodiť určité ponaučenia, určité lekcie. A z tých konvenčných skúseností môžeme povedať, že mali by sme e, dospieť e, do úrovne vyššej harmonizácie, ale trochu možno v inom smere. Takže sú tu tri hlavné závery, ktoré môžeme vyťahnuť z našej analýzy. Mus, môžeme povedať, je, že musíme e, poskytnúť spolahlivé systémy podpory, pretože stabilita e, e, prináša dôveru e, investorov a podnikateľov. Systémy samozrejme môžu byť nadizajnované rozličným spôsobom a niektoré systémy môžu viesť k vyššiemu investičnému riziku. A treba a to samozrejme vedie eh, k vyšším nákladom na výrobu eh, z obnoviteľných zdrojov. A samozrejme v neposlednom rade eh, treba podporovať tieto technológie a podmienky na trhu, ktoré k ním vedú. Takže videli sme už zníženú podporu obnoviteľným zdrojom. Ale bez toho, aby sme menili úroveň podpory. Takže aby som to uzavrel, množstvo eh, ďalších typov rozvoja obnoviteľných zdrojov energie je možné, ale je tu pred nami, eh, sú tu pred nami mnohé výzvy, ktoré sú ale zvládnutelné, ktoré keď dojde na eh, podporné systémy. V tomto prípade sú správne riešenia, ktoré sú šité na mieru, než ako plošná harmonizácia. Ďakujem veľmi pekne. Nuoširdžiai dėkoju profesoriui, ponui Blok. Ďakujem, profesor. Ďakujem, pán Blok, za vašu prezentáciu. Vážení kolegovia, prišiel pán Tajany a sme radi, že ho tu vidíme a ďakujeme, že ste venovali váš e, čas na túto schôdzu a Chcem vám dať e, slovo k tejto téme o e, dostupnej, dostupných zdrojoch energie. Signori. Ďakujem. Budem hovoriť materinským jazykom, keďže to má tlmačenie. Páni poslanci národných parlamentov, dnešná schôdza je absolútne dôležitá. Je dôležitá téma, ktorá je energetického charakteru. ktorá znamená návrat e, k priemyselnej politike, ktorá je konkurencieschopná. Stanovili sme si e, cieľ 20 e, do roku 2020. Budeme prezentovať počas niekoľkých mesiacov výsledky a správu, ktorá poslúži ako e, podklad e, na februárové e, stretnutie Rady k priemyselným záležitostiam. Myslím si, že je to veľmi dôležité práve pre priemyselný kompakt, aby sme vedeli bilancovať politiku podpory reálnej ekonomiky. Aby sme mali novú hospodárskú politiku, musíme čeliť niektorým veľmi dôležitým témam a e, sústreďovať sa e, a sústreďovať e, seba a našu snahu na unifikáciu trhu, na internacionalizáciu, na ľudský kapitál. Avšak je tu aj základný pilier, pilier a to je práve energetická politika. Nie je náhodou, že Európska rada poverila Európsku komisiu tým, že má pripraviť na februárové zasadnutie rady dokument, ktorý môže poukázať na to, aký bude dopad energetickej politiky na priemyselnú politiku. Pracujeme spolu s komisárom Oettingerom a výsledky našej práce bude budú prezentované ešte pred zasadnutím rady. E, máme naozaj ambiciozne ciele, e, ktoré sa e, týkajú ochrany energetického mixu, ale aj ochrany klímy do roku 2050, ktoré budú mať významné dopady na naše hospodárstvo. V strednodobom horizonte, to je výhľady do roku 2030, potrebujeme mať také z politiky, e, e, ktoré podporia tento e, prechod a podporia tieto ambiciózne ciele tak pre životné prostredie, ako aj pre priemysel. Sú tu samozrejme zmiešané reakcie a, medzi, a rozdiely medzi prístupom politikov, pretože v prvom rade našim cieľom je zlepšiť konkurenciu v rámci Európskej únie v rámci zvyšujúcej sa nezamestnanosti Európskej, v Európskej únii musíme zvýšiť zamestnanosť a využívať všetky hospodárske príležitosti a výrobné príležitosti, eh, ktoré nás privedú eh, k hospodárstvu, eh, ktoré neprodukuje, ktoré bude bezuhlíkové a ktoré bude efektívne. Samozrejme je tu otázka, E, nákladov na výrobu energie. V súčasnosti ceny elektriny sú príliš e, vysoké a spochybne to našu schopnosť konkurencie, schopnosti. Máme elektri- e, produkujeme viac elektrickej energie, avšak za neporovnateľne vyššie ceny. To ako keby sme chceli lietať s olovenými krídlami problémom, ktorým čelíme, tam musíme nájsť riešenie. A znamená to, napríklad Japonci platia dvojnásobok dvojnásobok za elektrickú energiu, ako platia napríklad užívateľia v Spojených štátoch. Ďalšou záležitosťou je cena zemného e, plynu, ktorý sa vo veľkom e, e, exportuje do Európy. Ďalšou záležitosťou je bridlicový plyn, na ktorý sa musíme e, sústrediť. E, e, Európska e, rada zachováva neutrálny postoj k tejto témy. Samozrejme sú tu obavy environmentálnej povahy, ale sú tu samozrejme aj dopady na priemysel a e, hospodárstvo. E, v Spojených štátoch rozvíjajú e, technológie ťažby bridlicového plynu a naozaj podarí, darí sa im umiestňovať tieto produkty na svetové trhy. Musíme preto verifikovať vedeckým spôsobom a nezaujato, či môžeme bez e, v nejakých väčších škôd na životnom prostredí využívať e, bridlicový plyn. A to je iba jeden z nástrojov, ktorý sme e, urobili v záujme energetickej politiky. ako napísal e, predseda vlády Cameron, ktorý požadoval veľmi silné kroky zo strany e, komisie a rady. E, verím, že musíme urobiť inteligentnú a racionálnu analýzu dopadov na životné prostredie a potom prijať rozhodnutie. Pretože pre nás sú tieto ceny už príliš vysoké. Potom sú to neenergetické komponenty eh, cien energií, ako sú eh, ceny distribučných eh, sietí a samozrejme rozvoj obnoviteľných zdrojov. Tieto narástli a môžu aj ďalej rásť. Nárast sme pozorovali až o 30, respektíve 45 pre, pre priemyselných užívateľov a to naozaj vplýva významným spôsobom na ceny energií. Hovorili sme, že toto významným spôsobom ovplyvňuje eh, ovplyvňuje ceny energií. Môžu to eh, tvoriť až 30-40 eh, z celkovej ceny. V tomto zmysle musíme pamätať aj na priemysel, ktorý je energeticky náročný, ako je spracovanie hliníku a zvážiť, aká je eh, ich pridaná hodnota eh, v zmysle zamestnanosti a na ich strategickú eh, pozíciu, ktorú hrajú v rámci tovarového reťazca. Na jednej strane tu máme vysoké ceny, ale na druhej strane tu čelíme realite E, priemyslu, e, ktorý priamo ovplyvňuje konkurencieschopnosť e, Európy. Takže vysoké ceny na jednej strane sú to vysoké ceny energie, ale na druhej strane tým ohrozujeme konkurencieschopnosť tých priemyselných jedvotví, ktorých sa nechceme zriesť a nechceme ich pustiť z rúk Samozrejme, e, investičné rozhodnutia prinášajú e, niektoré, e, niektoré riešenia. Musíme riešiť tieto problémy takým spôsobom, alternatívnym riešením, ktoré sa nazýva delokalizácia. To znamená, že nadmerné náklady na energie Eh, ohrozuje prítomnosť eh, energeticky náročných podnikov, ktoré sa môžu odsťahovať za hranice Európskej únie. Takže potrebujeme eh, realistickú analýzu následkov zvyšovania nákladov a musíme si ju vyhodnotiť koherentným a veľmi pozorným spôsobom. A vyžaduje si to aj lepšiu koordináciu jednotlivých národných politík, aby sme sa vyhli dočasným opatreniam na európskej úrovni, predovšetkým, e, ktorí majú e, e, vplyv na energeticky náročný priemysel a samozrejme tak na úrovni Európskej únie, ako aj na globálnej úrovni. Iba trošku odbočím k pravidlám Európskej únie o konkurencii, ktoré boli vytvorené za účelom zlepšenia prostredia vnútorného trhu a podľa môjho osobného názoru, nemusia byť vždy adekvátne, keď e, čelíme zmenenej e, situácii. Hovoríme o 50. rokoch kedy sme hovorili čisto o vnútornom trhu. Je to, v súčasnosti máme úplne inú geopolitickú situáciu a musíme e, konkurovať úplne inej realite. To znamená e, čínskej realite, azijskej realite, brazilskej e, alebo indickej realite. Takže aj nový druh konkurencie nás privádza k tejto dodatočnej reflexii a k aplikáciám možno nových pravidiel. A podľa mňa e, tieto pravidla musia byť aktualizované. Čo sa týka hodnot ochrany ovzdušia do roku 2020, e, tam sú nasledujúce e, prvky. Musia byť koherentné naprieč celou Európskou úniou a musíme mať ambíciu e, diferencovať e, cenu a medzi Európskou úniou a medzi jej hlavnými konkurentami. A aby sme e, si toto uvedomili, musíme zladiť všetky zdroje, tak obnoviteľné, ako aj nekonvenčné zdroje energie a klas dôraz na ich rozvoj. Naša stratégia rozvoja poukazuje na všetky tieto aspekty. A keď hovoríme o reindustrializácii Európskej únie, únie musíme pamätať aj na e, finalizovanú e, politiku úspor a energetických úspor, e, ktoré by nás opäť mali oblúkom priviesť naspäť k obnoviteľným zdrojom. To sa môže zdať e, jednoduché, avšak budeme neustále musieť riešiť problém energetickej úspory v našej práce. Viete, že v priebehu nedávnych rokov naša e, výroba bola delokalizovaná do e, Číny, e, kde využíva energiu pre, produkovanú predovšetkým z uholných elektrární a tak sa Čína stala hlavným producentom oxidu uholnatého a oxidu uhličitého. A dalo to aj možnosť znížiť e, našu, e, našu, naš, našu vlastnú produkciu e, E, skleníkových plynov zo 40 na 20 ale to iba kvôli Číne. E, rovnako aj v Amerike téma e, bridlicového e, plynu, ktorý hrá čoraz dominantnejšiu úlohu v energetickom e, mixe, e, tam Američanom sa darí neustále znižovať náklady na e, energiu e, zo strany, e, podobne ako je tomu v Európskej únie. Musíme sa postarať, že budúci e, energetický mix bude obsahovať všetky naše domáce energetické zdroje. Je jasné, že vysoké ceny energie, ako bolo povedané na začiatku, bude významným faktorom, ktorý bude ovplyvňovať e, priemyselnú politiku Európskej únie. Musíme nájsť vyvážené riešenie pre náš e, priemysel a využitie bridlicového plynu tam, kde to bude potrebné, pretože ináč, e, pokiaľ nezasiahneme do témy bridlicového plynu e, v tých oblastiach, ale pokiaľ nezasiahneme rýchlo e, a nevyužijeme všetky nástroje energetickej politiky, potom riskujeme, že naša konkurencieschopnosť sa prepadne a rozdiely v nákladoch na energiu bude spôsobovať, že konkurencieschopnosť Európy bude naozaj slabá. Ako som vám už e, povedal, pred 20. februárom budeme prezentovať túto správu, e, ktorú vypracovalo moje generálne riaditeľstvo, ako aj riaditeľstvo komisára Oettingera. A predpokladám, že bude potrebné zaručiť diverzitu energetického mixu na internom e, trhu, kde bude e, významnú úlohu hrať obnoviteľné e, zdroje a e, tak, kde výrobcovia nebudú mať priamu zodpovednosť za náklady. Komisia prezentovala usmernenia pre Eh, jednotlivé štátne inštitúcie v národných eh, členských štátoch pri nasadzovaní obnoviteľných zdrojov eh, energie a, a od toho budú závisieť aj riadenie energetického sektoru, ako som už povedal pred niekoľkými dňami v, Euró- v talianskom parlamente. Potom je tu otázka postupného umorenia funkcie jadrových elektrární sú, ktoré v súčasnosti predstavujú hlavnú konkurenčnú výhodu oproti našim eh, medzinárodným eh, konkurentom. To samozrejme, to samozrejme bude znamenať ďalšiu redukciu eh, vypušťaných skleníkových plynov. Takže musíme mieriť na ďalšiu a dodatočnú inováciu v obnoviteľných zdrojoch na medzinárodnej úrovni, tak aby sme naplnili ciele, ktoré si kladieme na rok 2020. Čo sa e, týka obnoviteľných zdrojov, tie prispievajú nielen k naplneniu e, cieľov e, 2020, ale predstavujú aj príležitosť pre našich podnikateľov. E, dnes som prezentoval e, výsledky Eurobarometra o tom, ako malé a stredné podniky e, sa uberajú smerom k zelenšiemu prístupu. Všetky tieto podniky si eh, vybrali či už z presvedčenia alebo eh, z pohľadu zisku orientáciu na eh, systémy, ktoré sú menej znečistujúce a ktoré sú zelenšie. A pre nás Európanov to predstavuje pokračovanie ďalej v tejto misii rastu. to je práve ďalší rast v zelenom e, sektore a takisto aj e, v sektore ochrany vôd. E, videli sme podobné príklady, ale aj v Číne a v Izraeli. To sú krajiny, ktoré využili práve európske know-how. To môže byť teda veľmi významnou zložkou našej konkurencie schopnosti, avšak musíme byť e, a odvážnejší e, v našich voľbách a e, mať na pamäti aj produktivitu našeho e, priemyslu, aj mieru za zamestnanosť. Potrebujeme viac Európy, nie menej Európy. Aj v energetickom systéme. To je to, čo musíme urobiť, pokiaľ chceme pokračovať v nastúpenom trende, aby náš energetický systém bol zároveň nástrojom a podporoval konkurencieschopnosť s tým cieľom, aby sme mali taký systém, ktorý vytvára pracovné miesta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ďakujem podpredsedovi Európskej komisie, ktorý má starosti priemysel a podnikanie. Teraz dám slovo poslednému rečníkovi eh, v tomto bloku, ktorý bude hovoriť o bridličnom plyne v Európe. A táto prezentácia bude o energetickej efektívnosti eh, bridličatého plynu v Európe a slovo má pán Randall Bovi. Thank you very much. Ďakujem pekne. Dobre popoludne. Ja chcem podať pár slov v nasledujúcich minútach e, nie tak veľmi o bridličnatom plyne, ale o alternatíve k bridličnému plynu. A e, niektoré z pripojenok komisára Tajanyho e, ma chytili za srdce, čo sa týka efektívnosti, pretože určite je to aj môj názor a názor mnohých ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. My sme sa v dnešnej diskusii zhodli na problémoch. Máme narastujúce ceny energie a máme to, čo považujeme za zhoršujúcu sa konkurencieschopnosť. samozrejme, nad nami vysielací nebezpečný problém klimatických zmien a k tomu ešte nezamestnanosť a okrem toho aj veľa problémov, ktoré eh, spôsobuje lokálne znečistenie. Ako viete, väčšina miest eh, v EU teraz porušuje limity emisí a vypúšťajú oveľa viac emisí, ako umožňuje VTO. A dokonca ešte viac, ako väčšinu z toho, čo umožňuje smernica EU o emisiách, takže tu aj zdravotný problém okrem ostatných problémov. Ako to vyriešiť? Myslím, že tu po e, dnešnej rád diskusii, keď sme sa na to zhodli, to nie je veľmi otázka cien energie, ale je to, sú to náklady energie, ale ide aj o množstvo energie, o množstvo zdrojov, ktoré používame. Tiež myslím, že treba zohľadniť, e, čo máme na mysli pod konkurencieschopnosťou. Nie je to len e, vlastne vyrobené tovary, ale je to aj kvalita a je to vzdelaná pracovná sila. Sú to obrovské a zložité otázky, ktoré určujú konkurencieschopnosť. A myslím, že e, sa z, trošku zhodujeme v týchto myšlenkách. Samozrejme, vždy si musíme pripomínať, že keď chceme riešiť otázku klímy, musíme zabezpečiť rast a rast bude viesť k investíciám. Tieto e, predpoklady sa vzájomne e, podporujú a tiež potrebujeme zvýšiť produktivitu kapitálu, aby sme riešili eh, zdravotný problém, musíme znižiť e, znečistenie. Tu sa snažím povedať, že keď pracujeme s medzinárodným trhom a e, vnútorným trhom a tento dokončíme a využijeme vnútorný trh e, pre účely energetické efektivnosti, tak je to kľúčová časť e, tohoto trhu a môžeme ďaleko zájsť pri riešení týchto problémov. Ako sme počuli od profesora Bloka o obnoviteľných zdrojov, ktoré sú k dispozícii e, slnko, vietor, geotermálne. A e, nie je to prerušovaný zdroj, aj prílivové elektrárne nie sú prerušovaný zdroj, pretože e, príliv funguje stále, takže je to dobre pre využitie zaťažovej krivky. Bridlisný plyn, ako povedal komisár Tany, musíme posledovať opatrne, no teraz zdá sa, že to nie je životaschopná alternatíva. Ja som posledoval mnoho štúdí sám a USA e, majú e, osobitné podmienky. Keď e, letíte cez USA, tak uvidíte, že asi polovica z západu USA je v skutočnosti neobývaná a to im umožňuje tam ísť a ťažiť a odstreľovať a robiť fracking. No vo väčšine časti Európy to nemožné a tiež myslím si, že Veľakrát e, e, bude e, miera vyčerpania týchto zásob spôsobovať, že to bude ne životaschopné. Ale keď hovoríme o využívaní takého zdroja, tak hovoríme aj o skleníkových plynách. A tak myslím, že by sme sa e, mali skôr zamerať na tradičné obnoviteľné zdroje a nevenovať príliš e, bredličnému plynu. To by mohla byť dobrá myšlienka. Keď hovoril komisár Tajany, že e, E, efektívne zdroje e, sú priekopníci, ale sú aj kľúčom ku konkurencieschopnosti. Keď máme vysokú kvalitu a nesnažíme sa konkurovať cenám alebo s cenami. Čo sa týka úlohy efektívnosti, vždy sa snažím um, posudzovať princíp um, e, mm, trojuholníka energie. Poprvé, najlacnejšia energia je tá, ktorá nie je e, vyrobená. Je to asi polovica ceny za úsporu kWh e, ako za výrobu kWh. Toto e, už sa osvedčilo po mnohé roky, takže aby sme zlepšili trh s energiou, musíme mať efektívnosť ako východisko. A potom samozrejme obnoviteľné zdroje. To funguje ruka v ruke. Znižite dopyt po energii, než začnete budovať e, dodávku a tiež e, sú tu viaceré témy, ktoré sme dnes ráno ako budovanie ehm, domácej rezervnej kapacity na trhu, koľko potrebujete založenej kapacity, aby ste pokryli e, tie výkyvy, aké potrebujete mať štruktúru tarify a tiež reakcia na dopyt. Je veľmi dôležité, aby spotrebiteľ dokázal naplniť tieto nevyrovnané zaťažové krivky Hm, tiež vždy sa tu spomí eh, na eh, rezervy zásoby a uložiska. Tie sú kľúčové na trhu a tiež je kľúčová efektivnosť. Ako sme hovorili dnes dopoludne, nepotrebujeme len eh, prepojenia a potrebujete aj e, miestných výrobcov a distribútorov. A sú spôsoby, ako to prepojiť. E, budovy sú dôležitou súčasťou tejto rovnice. Budovy spotrebujú asi 40 našej celkovej spotreby energie. Sú dôležitou súčasťou infraštruktúry a sú rovnako dôležité ako budovanie sieti. Štandardizácia je kľúčová časť dokončenia vnútorného trhu a je osobitne dôležitá pre efektívnosť. Je to podľa mňa predpoklad máme minimálne požiadavky efektivnosti, ktoré sa teraz bodujú e, požiadavky na ekologickú konštrukciu. Máme požiadavky e, C značky a e, tie všetky sú zosúladené na vnútornom trhu. Aj v oblasti energetiky a obnoviteľné zdroje potrebujú istú harmonizáciu. Tie sú tu dôležité otázky bezpečnosti a ochrany zdravia, aj odolnosti voči požiaru a udržateľnosť je kľúčová vec v harmonizácii meranie. Dôležitá e, vec v harmonizácii je, že mnohé štandardy sa stali globálne a sú príjmané. Teraz v USA príjmajú isté normy pre ekologicky priaznú konstrukciu výrobkov. To je zaujímavé. Čína to už robí a tieto európske normy EN sa stavujú s normami, teda stavujú sa globálnymi normami. Teda ak viete urobiť e, normu pre e, výrobok, tak to e, zle, zvýši vašu možnosť vyvážať, pretože potom máte dobre štandardizovaný výrobok a to pomáha jeho vývozu. Riadenie energie a systémy auditovania energie sú dôležitou súčasťou legislatívy o energetickej efektívnosti tzv. energetické audity e, vyžadujú, aby veľké odvetvia posudzovali svoju spotrebu energie, aby túto zmapovali, aby vedeli presne, ako ju možno znížiť. Takže to je kľúčová vec. A systém energetického riadenia je veľkou súčasťou toho Stále ešte treba urobiť veľa práce a pri dokončení a naplnení vnútorného trhu, hlavne na strane energetickej efektívnosti. Máme tu obchodné bariéry, máme tu dominantných hráčov, veľké aspekty, ehm, budovanie ehm, dopytu, trhy pre e, zvýšenie obchodovanie a zníženie nákladov a tiež e, vzájomné uznávanie a certifikácia sú kľúčové časti tohoto trhu, aby to fungovalo. To je otázka informácií. Financovania v EU je kľúčová časť toho, keď praktizujeme um, vzdelanie informácií z výskumu a vývoja. Spolupráca je dôležitá vec, nesmieme ju uh, si pliesť uh, s stretom. Máme tu rovnováhu um, o zákonoch o ochrane hospodárskej súťaže a um, dlhodobý výhľad je kľúčové a musíme myslieť dlhodobo. Keď sa vrátime k tej diskusii o záväzných cieľoch, väčšina z dôkazov, ktoré tu vidím, eh, naznačujú, že ak eh, mm, chcete určovať ciele, tak by to mali byť eh, ciele efektivnosti. Samotné skleníkové plyny a ich predpisy nebudú dostatočné, takže ciele efektivnosti prinesú aj plnenie cieľov e, emisí skleníkových plynov. Tiež e, umožňujú maximálnu pružnosť, takže efektívnosť e, teda mm, záväzný cieľ efektívnosti vám prinesie aj zniženie skleníkových plynov. Posledné štúdie ukazujú, že sú extrémne vysoké potenciál na úsporu vo viacerých odvetviach, asi 40 v bývaní 67%, e, doprave 26%, 40%, priemysel 26, doprava 40%. To sú teda veľké čísla a stavebníctvo má najväčší podiel. Do roku 2080, e, keď myslíme dlhodobo, máme 80% možnosť zniženia spotreby to sú štúdie z veľmi um, starostlivo robených štúdí. Ak um, terajší stav v EU podľa legislatívnych plánov predstavuje predpoklad e, renovácie 3 a zlepšenia tzv. hlbokých renovácií, tak môžu znížiť e, spotrebu budov 5-násobne dlhodobo. To sú možné čísla, sú nákladovo efektívne. Mnohé viacnásobné prospechy z efektívnosti, o ktorých často hovoríme, myslím, že netreba všetky prebrať. A keď sa pozrie na tento diagram, môžem spomenúť pár. E, zoberte si napríklad e, disponibilný príjem efektívnosť vám dáva um, finančný tok a hneď vám dáva návratnosť vašich investícií. Na toto treba pamätať, keď máte finančný tok, môžete investovať do iných oblastí. Znižuje to chudobu a zlepšuje to um, blahobyt a um, vytvára to pracovné miesta. Polovica pracovných miest e, možno vytvoriť do roku 2020, ak e, terajší potenciál úspor um, bude dodržaný. Tiež som má posledný dopad na verejný rozpočet a znižuje to množstvo peňazí čerpaných na dávky v nezamestnanosti, takže to sú obrovské prospechy a um, je tu veľa vypočtov o tom, ako efektívnosť zohráva kľúčovú úlohu. Historicky úspory energie už um, boli ustanovené ako naše prvé palivo. Tento výpočet e, ukazuje, že keby sme e, nepoužívali programy na úspore energie, tak e, naša spotreba by bola asi o 60% vyššia ako dnes. Takže toto je najväčšie jedno palivo v tom mixu energetickom. Energetická efektivnosť je naše najdôležitejšie palivo a e, tieto výpočty to, do, to potvrdzujú. No, mali by sme sa na to zamerať, lebo je to dosť e, zaražajúce. Ešte mám rád konkrétne príklady. Dánsko sa e, ustanovilo ako štát s veľkým zdanením energie a je to napriek tomu jedna z najsilnejších ekonomik v EU, takže argument, že dane zavijú priemysel, nebol preukázaný. Keď sa pozrieme na prípad jednotlivých štátov, Dánsko je jedno z nich. Toto je nedávna štúdia, ktorú urobili v Dánsku. Nemá to v skutočnosti žiadny dopad na súkromnú sféru a na nezamestnanosť alebo na spotrebu alebo na platobnú bilanciu má to len pozitívny dopad na zamestnanosť. Vytvorilo sa tým viacero e, extrémne veľkých globálnych firiem e, čistej energie, čistej technológie. Mm, aj keď je to malý štát, je to e, sídlom viacerých spoločnosti zameraných na čistú energiu, ako Danfoss, Vestas, Grundfoss a tak ďalej. Energetická technológia predstavuje asi 10 celkového dánskeho vývozu tovarov. Je to jedno z najväčších podielov na svete. Tu na, vidíme čísla, ktoré v skutočnosti nemajú žiadny dopad na zložky HDP, okrem zamestnanosti. Zvyšuje to zamestnanosť. Toto je energetická závislosť. Na spodku je Dánsko, to je jediný členský štát v EU, ktorý má pozitívny vývoz energie. Ostatné sú čistí dovozcovia. Malta je 100% závislá na dovoze. Takže to je dosť pôsobivé a tiež to súvisí s tým, ako riadia svoju energiu. Toto sú e, niektoré potenciály úspor v oceliarstve a železiarstve. Toto odvetvie má pomerne vysoký potenciál na úspory a e, veľa z toho súvisí so e, zavedením CHP a Eh, úspory eh, tepla až 20-30 To isté aj s cementom, cementárenským priemyslom. Toto sú čísla na základe OECD. Vedľa z toho možno použiť z eh, kombinovaných cyklov a mm, úspory tepla. Toto je obrazok, ktorý predtým uvedol Business Europe ceny energie sú presne číslom, ktorý spomenul Business Europe. No a nebude to trvať do nekonečna. Vnútorný trh musí riešiť teda problém s investíciami, no musí to posudzovať energetickú efektívnosť a posudzovať obnoviteľné zdroje a zelené um, pracovné miesta s nízkou emisiou CO2 sú kľúčom. Mali by sme byť priekopníci, mali by sme neustále posudzovať eh, určenie záväzných cieľov úspor. Toto je obrazok, eh, ktorý na mňa veľmi zapôsobil, možno ste to videli. Eh, je to sonda Juno, ktorá bola poslaná na Jupiteru a použili um, primitívnu technológiu, um, použili akoby um, prak, e, keď to viackrát um, nechali kružiť okolo Zeme a potom to poslali uh, k Jupiteru a nakoniec uh, to odfotilo Zem aj Mesiac a je to prvýkrát, čo som videl uh, Zem aj Mesiac a my uh, sme sa vyvíjali na uh, tejto zemi e, milióny rokov a ukazuje sa, že technológia vyrieši veľa vecí a e, vyrieši aj mnohé z dôvodov krízy, ktorú teraz zažívame. Ďakujem, gerbiamajam Europos efektyvus energijos vartojimo ekonomikos tarybos. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ z Európskej rady pre energeticky efektívne hospodárstvo, pán Bovi. Ako ste si všimli, vážení kolegovia, niektorí rečníci vystupovali trochu dlhšie ako mali, ale tie prezentácie boli zaujímavé, takže predtým ako začneme diskusiu, chcem vás e, poprosiť alebo vám pripomenúť, že tí e, zastupcovia národných parlamentov, ktorí chceli vystúpiť, mali vyplniť tieto žlté papieriky, aj to spravili, a chcem vás pripomenúť, že pravidlo platí rovnaké, aké sme mali do obeda, čiže 2 minúty na rečníka a jedna minúta e, potom na e, odpoveď. Čiže máme dvoch rečníkov z národných parlamentov a potom jedného z Európskeho parlamentu. Najprv máme tu kolega, kolegu z Kosova, z výboru pre hospodárske záležitosti a rozvoj, je to predseda daného výboru. Nech sa páči, pán e, e kolega, ale pani kolegyňa, som vás, z, e, neviem prečo je to meno, ale nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že v Kosove máme dodnes iba jedného operátora, pokiaľ ide o výrobu. A je to teda prvá organizácia s privatizovanou distribúciou. Máme teda výrobcu iba jedného, ale legislatíva je pripravená tak, aby sa trh mohol otvoriť. Máme v spolupráci s európskou legislatívou aj politiky pre e, súkromné firmy, ktoré postupne do e, Kosova prichádzajú s malými projektmi. Zemi printer tam ešte pritomný nie je a ten nie je dôležitou časťou E, energie, e, energetického mixu, energetického mixu v Kosove. Čakáme na prepojenie s Albánskom, ale zvyšujeme našu disponibilnosť, pokiaľ ide o stane sa časťou jednotného trhu s energiou. A zároveň momentálne spúšťame projekt e, vytvorenia, vybudovania novej elektrárne. Chcela som sa ale spýtať dve otázky. Otázky pokiaľ ide o dotácie, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. Bolo zaujímavé, keď pán eh, Markus Bayer hovoril o tých eh, firmných aspektoch podnikových. Chcel som sa spýtať, aké sú výhody, respektíve akým spôsobom dotácie majú dopad na energetickú politiku a mm, prístup podnikov. A potom tiež otázka pre pána Bajera ešte. On hovoril o znižovaní emisí. Chcel by som sa, chcel by som sa spýtať, akým spôsobom e, vlastne, alebo ako vnímajú firmy otázku e, znižovania emisí, či to e, na prospech tých podnikov a potom e, či E, firmy, e, ako nemajú tú otázku tých dotácií a na, akú, na aké dlho obdobie tie dotácie pravdepodobne budú podľa nich e, potrebné. Predseda, pokiaľ e, budeme hovoriť dlhšie, ako je dovolené, tak nie každý bude musieť vy, môcť vystúpiť a budeme vás musieť prerušovať. Dostal som otázku, pokiaľ ide o tie slajdy. Ak si kolegovia želajú, tak tú prezentáciu vám môžeme posledná e-mail. Ďalej e, kolega z Polského senátu Stanislav Ivan. A naozaj stručne poprosím. Mając na uwadze zasadę równorzędności trzech filarów unijnej polityki. Mm, ďakujem pekne. Ak sa pozrite na tie tri e, piliere európskej energetickej politiky, tak treba povedať, že iba kohezný prístup e, dokáže zagarantovať stabilné podmienky pre hospodársky rast v Európskej únii. pokiaľ sa zaviažeme znižovať e, emisie, bude to ohrozovať e, proces reindustrializácie v Európe. Energetické ceny alebo ceny energii sú prepojené e, s klimatickou politikou, s vysokými cenami energii, ktoré sú na škodu hospodárskeho rastu. A pokiaľ sa pozriete na Polsko a pokiaľ zvýšite cenu energii, aj keď iba o pár percent, tak už to môže spôsobiť eh, stratu aj stoviek tisícov pracovných miest. Čiže sú tam isté rizika súvisiace aj s manipuláciou systému ETS. Cena eh, povoleniek ETS tá vyplýva z toho, akým spôsobom vyzerá trh a netreba do nej zasahovať. A chcem hovoriť o tom, že treba sa vrátiť späť k hospodárskému rastu v Európe. Cena emisie by nemala mať dopad na cenu energii, ktoré e, prispievajú potom aj k javu e, presunu e, uhlíka. A ten carbon leakage tzv. Takže treba zohľadniť aj geografické podmienky, aj špecifické vlastnosti jednotlivých štátov. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej, europoslanec, pán Jozef Imbrasos. E, kolegos. E, ďakujem pekne. Dnes, keď hovoríme o energetickej efektívnosti, Máme tu cieľ e, predpovedaný na rok 2020 a keď sa pozrieme na štatistické údaje, tak vidíme, ako spotreba narastá od roku 2008 do roku 2012. Dúfame, že tie ciele sa splnia. Energetická efektívnosť znamená, že je veľmi dôležité rekonštruovať e, Ehm, náš bytový fond, čo je mimoriadne relevantné pre východoeurópske e, krajiny. Tam je potenciál naozaj veľký. Tam sa dá toho veľa e, vylepšiť, pokiaľ ide o úspory energii, energetickú účinnosť alebo efektívnosť. A potom pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, ako zabezpečiť to, aby sa viac e, používali. Treba poskytovať dotácie tým občanom, ktorí používajú takéto obnoviteľné zdroje energii vo svojich e, domácnostiach. Spomínali to viacerí rečníci, hovorili, že treba podporovať obnoviteľné zdroje energii a preto sa pýtam následovné. Máme e, pripravené nejaké predpisy, e, nejakú legislatívu, pokiaľ ide o dotácie tým domácnostiam, ktoré obnoviteľné zdroje energii používajú? Ďakujem pekne. Ďalej vystupí kolega z Grecka Denisos Stamenitis. Nech sa páči. Είναι βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ανάγκη για... Ďakujem pekne. Samozrejme, potrebujeme takú energetickú politiku, ktorá podporuje hospodársky rast a treba spraviť najslovné kroky týmto smerom. Využiť existujúci rámec, ktorý máme v Európskej únii, pokiaľ ide o E, politiku v EÚ. Do roku 2030 treba znižovať emisie. Otázka bezpečnosti alebo zabezpečenia dodávok, e, posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom takého postupu, ktorý bude kombinovať vysoké technológie, pokročilé technológie, cenovú efektívnosť a dobre správny primeraný pohľad na zdroje tieto politiky by mohli byť teda e, motorom rastu v Európskej únii. Európska únia je pionier, pionierom, alebo teda veľmi dôležitým hračom, pokiaľ ide o používanie čistých energií, pokiaľ ide o služby aj e, výrobky a toto by sme mali využiť e, na náš prospech, aby sme mali čo možno najlepšie výsledky. Niektoré z týchto politik majú za cieľ znížiť znečistenie e, v ovzduši a vylepšiť verejné zdravie. Na druhej strane boli tieto e, politiky kritizované, pokiaľ ide o ich dopad na ceny energie, pretože vyplýva z nich, že ceny energie sú potom e, menej dostupné pre aj domácnosti, aj firmy. A preto, práve preto musíme naozaj podporiť dobre fungovanie skutočného jednotného trhu. Treba naše domáce rezervy e, palív, či už obnoviteľných alebo nie obnoviteľných, dobre využívať a zabezpečiť e, bezpečnosť e, dodávok. To nám zabezpečí hospodárskú súťaž a zároveň tým ušetríme aj energiu, aj popri tom využijeme alebo zvyšíme, vylepšíme účinnosť v domácnosti. A okrem toho viac obnoviteľných zdrojov, to je dobré aj pre výrobu elektriny. Takú skúsenosť máme aj u nás v Grécku keď sa vylepšilo riadenie prepojených sietí, tak e, znižili sme náklady a ďalej sme e, rozširovali používanie e, rozvinutých technológií. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej. Linus Valsis, Litva, nech sa páči. Ďakujem e, pekne. Aby som sa chcel e, obrátiť najmä na Business Europe. Prečo e, nejdete podľa to, čo je napísané v správe Medzinárodnej obchodnej komory, kde je napísané, aby sa prešlo na zelené investície. Pokiaľ ste naozaj zodpovední, mali by ste ten biznisový model vyratať na minimálne 25 rokov. Treba si uvedomiť, že o 10 rokov konkurenceschopnosť E, hospodárstva bude, e, bude hodnotená podľa efektívnosti a nie podľa toho, koľko energie e, vytvoríte. Efektívnosť to je, svoje vyššie zisky a lepšie splňanie tých environmentálnych cieľov. A na to odpoveď sú obnoviteľné zdroje a nie nejaký bridlicový plyn, ani atomová energia, ani CCS obnoviteľné zdroje sú každý rok lacnejšie a lacnejšia e, v najbližších rokoch sa stanú teda konkurencieschopnými aj bez dotácií a to v prípade brilicových plynov ani e, v prípade atomovej e, energie nie je možné. Takže treba sa rozprávať so Chevronom a s inými firmami, aby prišli do Európy s veternou napríklad e, energiou alebo inými obnoviteľnými zdrojmi, aby sa investovalo do inteligentných sietí potom taká e, budúcnosť bude trvalo udržateľná aj vaše aktivity. Ďakujem pekne. Ďalej pán Prody z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Áno, vy. Ehm. Ďakujem veľmi pekne. Chcel som poukázať na niečo, čo odznelo eh, od kolegu eh, Bloka a to je práve negatívny dopad a potreba mať eh, takisto skladovanú energiu, ale aj teplo, aby sme mohli využívať nadprodukciu energie, aby sme mohli vyrábať vodík. a navracať ho do tých odvetví priemyslu, ktoré ho môžu využívať priamo. To znamená rafinérie, e, výrobne hnojív, čiže by sme mohli prispievať k vyváženosti e, elektrickej siete a zároveň prenášať e, jednotlivé technológie ukladania energie. Napríklad e, pri morských e, veterných elektrárniach možno využívať hydraulickú e, rezervu na e, každej jednej e, elektrárni veternej, ktorá je postavená na mori. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne. Ačiū nacionalinio parlamento Rumunijos atstovas ponas Kristi. Ďakujem teraz Rumunského národného parlamentu, pán Dizi Čiru. Nech sa páči. Sa a spus aici Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, v Európskej únii všetci súhlasíme s tým, že realita na trhu energie je nová. A myslím si, že eh, máme tu jednu veľkú výzvu a to je čistá energia, ale za dostupné ceny. Veľmi pozorne som sledoval to, čo povedal pán Bowie a podľa neho nejde o cenu, tá nie je rozhodujúca, ale tie náklady sú rozhodujúce. A ja v tom prípade mám na pána Boliho jednu otázku. Akým spôsobom môžu členské štáty Európskej únie povzbudiť projekty v prípade obnoviteľných zdrojov energie bez toho, aby mali spoločný systém, pokiaľ ide o ten energetický mix. Uh, ktorý bol spoločný pre jednotlivé členské štáty Európskej únie. A takýmto spôsobom by sa zabezpečili rovnaké ceny, rovnaké náklady služieb aj um, teda produktov v prípade obnoviteľných ehm, uh, zdrojov pre celú EÚ. Máme tu istý systém uh, výpočtu energii, uh, pokiaľ ide o teda e, transmisie alebo prenosovú sústavu medzi členskými štátmi, to by mohlo byť také isté riešenie pre e, riešenie, teda pre vyriešenie problémov energetických v našich členských štátoch. Ďalej, pani TV site z Litvy, nech sa páči. Ďakujem pekne. Konkurencieschopnosť európskych hospodárstiev je e, prepojená na e, trhy s energiou, ktoré sú e, e, fungujúce. Takže chceme požiadať e, komisiu, aby oddelili ceny plynu od e, ceny ropy, aby proste sa vytvoril taký trh s zemným plynom, ktorý by bol konkurencieschopný. A súhlasím s kolegami, pokiaľ ide o to, že treba šetriť e, energiou a zároveň efektívne používať v prípade aj sektora stavebníctva, aj v prípade našich e, bytov a domov a tak ďalej. 21. storočie to malo byť storočie zeleného hospodárstva a zelenej energie. A ak sa nemýlim, tak zatiaľ toto nie je cieľ pre EÚ. Čiže odporúčala by som, aby ste sa e, pozreli aby sme sa pozreli na tých lídrov v oblasti obnoviteľných zdrojov, napríklad Dánsko alebo iné krajiny. To je európska budúcnosť. Ďakujem. Mm, ďakujem pekne. Pán Correira de Campos z Európskeho parlamentu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda. Na by som chcel pogratulovať eh, litovskému predsedníctvu aj eh, poslancom k tejto akcii, k tomuto podujatiu. Je mi ľúto, že musím povedať, že my v Európe sme spravili jednu veľmi nesprávnu vec. My sme náš priemysel, dá sa povedať, zrušili a teraz e, e, musíme zase e, túto situáciu riešiť. Ani nie, že by sme mali byť konkurenceschopní s Indiou alebo s Čínou, ale aby sme sa žili s Amerikou. Tí nás vlastne nutia opäť e, budovať. E, našu, náš premyselný sektor. A vidím, že viacerí rečníci tu hovoria veľmi odlišné veci. Tá diskusia bola dosť taká kontroverzná. Niekto podporuje bridlicový plyn, niekto hovorí, že treba podporovať e, e, tú infraštruktúru, a niekto zase povie, že Mali by sme byť citlivejší naopak, pokiaľ ide o klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje, čo je vlastne opak toho prvého. E, a to napriek tomu, že inde sa e, uhlie vyrába alebo, alebo mm, spracúva lacnejším spôsobom a treba e, chrániť naše trhy. Takže na čo sa máme naozaj sústrediť? Čo je európska hodnota? Treba e, sa sústrediť na energetickú efektívnosť. Energetickú efektívnosť to je medzinárodná alebo univerzálna hodnota, tak ako to aj rečníci povedali. A potom treba vylepšiť aj e, dodávky v prípade tých e, krajín, ktoré z hľadiska geopolitickej situácie sú ohrozené. Niektoré krajiny majú možno výhodu, iné nevýhodu, ale v každom prípade potrebujeme e, využiť aj tú nadmernú produkciu, zlepšiť e, siete energetické distri- e, distribúcie energii pardon, a toto, tejto oblasti naďalej pracovať, pretože tam máme isté kom- konkurenčné výhody a treba ich obhajovať a, a vychádzať z nich. A potom obnoviteľné zdroje energie, to neviem, ako v Európe vlastne poriadne riešime, pretože tak veľmi sme sa snažili ich podporovať a zrazu to vyzerá, ako keby sme úplne o ten entuziasmus prišli ako by vyprchal. Takže treba naozaj hovoriť o reálnych nákladoch. Mm, ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán David Kripper. Kripa, pardon, David Kripa z Talianského parlamentu. Ja predstavujem interventi del signor Bovi e eh, signor... Ocenil by som príspevky pána Boviho a pána Blok. Eh, myslím si, eh, že bridlicový plyn je iba akúsi falošnou fatamorgánou. Takže ten celý príbeh o konkurencie schopnosti priemyslu sa vlastne vynuluje tým, že sa všetci budeme orientovať na bridlicový e, plyn. Nezabudeme na to, čo e, e, viedlo k tretej priemyselnej revolúcii a to bola kompenzácia za rizika. A, a, a nezabudeme na to, že práve výroba energie poskytuje veľmi významnú zložku e, zamestnanosti naprieč e, celej Európskej únie. Skladovanie energie e, hrá dôležitú úlohu, ale spoločne pre spotrebiteľa, ktorý musí byť schopný rozlišovať, v akých fázach by mal spotrebovávať energiu čiže e, by mal byť schopný rozlišovať medzi dennou a nočnou tarifou a vedieť, aké e, zdroje energie sú dostupné v daných momentoch, aby vedel rozlíšiť, pretože e, niektoré zdroje energie získavame a niektoré strácame. Ďakujem. Ačiū kolega ir taip pat. Ďakujem veľmi pekne ďalší na zozn... zozname rečníkov je pán Benamattista z Talianska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Na táto e, poobednejšia téma sa sústredí na tému, ktorá je pre moju krajinu veľmi dôležitá. E, e, predpokladáme, ako povedal komisár Tajani, že sa treba aj naďalej rozvíjať v tomto zmysle. A e, to rovnovážnym spôsobom. E, v tomto zmysle e, sú tieto politiky veľmi dôležité a ovplyvňujú konkurencieschopnosť, pretože bez toho, aby sme mali energiu ktorá by bola konkurencieschopná na svetovej úrovni, nemôžeme ju ani upotrebiť na európskej úrovni. A úloha trhu, a to som tu počul niekoľko krát, je e, nezanedbateľná a e, základná práve čo sa týka výroby. Avšak predovšetkým z pohľadu skutočnej liberalizácie e, jednotlivých národných trhov. Iba za tohto e, predpokladu docelíme e, zníženie cien pre spotrebiteľov. A posledný bod, čo sa týka energetickej efektivity, my máme medzi inými otázkami, na ktoré sa nemôžem sústrediť. Energetická efektivita, tam si musíme splniť jednu základnú dôležitú úlohu do budúcnosti. A tak rovnako ako obnoviteľné zdroje musíme tu aplikovať e, podporu výskumu a e, vývoja týchto technológií. To si myslím, že toto sú e, prvky, na ktorými by sme sa mali zamyslieť, aby sme mohli pripraviť nové programy. Ďakujem veľmi pekne. V neposlednom rade tu máme prihláseného rečníka pani Cavalio. A pokiaľ som vyslovil vaše meno správe, správne, členka a poslankyňa Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi e, pekne. E, pozdravujem kolegov z národných parlamentov a z litovského predsedníctva. Obraciam sa na všetkých e, rečníkov, avšak zvlášť na jedného. Ide o energetickú efektívnosť Namiesto toho, aby sme sa e, sústreďovali na energetickú e, efektívnosť, mali by sme sa sústrediť na jednotlivé možnosti, ktoré sú otvorené e, na to, aby sme mohli znížiť snahy v tomto zmysle. A, a aby sme využívali tieto e, zdroje e, v rozsiahlých e, projektoch obnoviteľných zdrojov. A musíme hľadať alternatívne zdroje energie, namiesto toho, aby sme využívali negatívny dopad niektorých alternatívnych technológií. Mali by sme vynaložiť všetku snahu na, tu, na to, aby sme využili technológie v rozličných e, oblastiach a, a aby sme mali k dispozícii takéto zdroje a aby sme všetko vyskladali, aby sme dosiahli čistú, dostupnú a, a cenovo dostupnú energiu v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Dostali sme pomerne širokú paletu otázok a poznámok a teraz dám každému rečníkovi 3 minúty na to, aby e, tieto podnety e, zodpovedal. A v prvom rade je tu pán Bear e, z Business Europe. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade dovolte mi poďakovať sa vám za všetky cenné pripomienky a v hlavných a hrubých rysoch by som sa e, s týmito podnetmi vysporiadal. Nie, tu nebude to jednoduché, pretože som si zapýtal 6 stránok, avšak e, v prvom e, rade, a čo spomenulo viacero rečníkov a poslancov Národného a Európskeho parlamentu, a to je prepojenie interných trhov. To je samozrejme veľmi silnou stránkou eh, našeho stanoviska. Je to vlastne situácia, ku ktorej chceme všetci dospieť. A, eh, a to takým spôsobom, aby sme aj naďalej napredovali v plnení našich eh, cieľov. To znamená viacej konkurencie, schopno, konkurencie schopnosti a na to je nevyhnutné správne prepojenie. Takže toto je veľmi dôležité. Čo sa týka Mm. čo sa týka dotácií a dopadov na spoločnosti, ak e, e, poznáte 11-percentné pomer na projekt, samozrejme do toho investori pôjdu. A čo sa týka dotácie obnoviť pri obnoviteľných zdrojoch energii, my sme za obnoviteľné zdroje energie, avšak nie sme za nepretržité a nekonečné dotácie a ktorí by mali byť nejakým hlavným motivátorom. Čo sa týka energetickej efektívnosti, tam platí to isté. Nechcem, aby ste ma zle e, chápali. E, priemysel už robí celkom veľa mm, ohľadom energetickej efektívnosti, e, pretože Eh, najjednoduchším spôsobom, ako ušetriť náklady, je ušetriť energie. Avšak na to potrebujeme si stanoviť eh, určité ciele. Potrebujeme všeobecný systém, ktorý nám zanechá možnosť eh, a to takým spôsobom, aby sme na trhy našli to najlacnejšie riešenie. Čo sa týka čistých technológií, a nechápte ma prosím zle, toto je záležitosť, ktorá je o našej budúcnosti, ale aj o našej prítomnosti ktorú veľmi významným spôsobom podporujeme. Sme významným spôsobom za trans, e, transformáciu európskej e, ekonomiky na nízkouhlíkové hospodárstvo. A samozrejme s tým sú spojené náklady, ktoré e, umožňa väčšine európskeho priemyslu zachovať si konkurencie schopnosť. Rovnako ako povedal kolega z Portugalska, je to samozrejme o globálnom porovnaní. A v globálnom, v globálnom porovnaní strácame konkurencieschopnosť. A to je niečo, s čím sa musíme vysporiadať. E, ďalší bod, alebo a dva body, na ktoré som chcel odpovedať, a tie sa týkajú bridlicového plynu. Nechcem zachádzať do príliš veľkých podrobností. E, vieme, že toto nie sú naše jediné problémy ale e, to by malo byť súčasť mixu a musíme mať debatu, ktorá je založená na vecných dôkazoch a e, musíme sa vysporiadať s týmito e, rizikách. Nehovorím, že musíme ťažiť bridlicový plyn, nech už je riziko akékoľvek, avšak je to v súčasnosti debata iba jednotlivých presvedčení a mali by sme ušetriť európskych občanov a európske smerovanie od takýchto dohadov. Ďakujem. Ďakujem, pán Bayerer. Chcel by som teraz dať slovo eh, pánovi Blokovi, profesorovi Utrechtskej univerzity. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za všetky vstupy a pripomienky, ktoré ste eh, eh, poskytli. Budem sa zameriavať iba na niektoré z nich. V prvom rade tu padla otázka, akým spôsobom môžu obnoviteľné energie e, stimulovať podnikanie. A môžu. Najlepším príkladom je Nemecko, kde sme videli e, rozkvet e, priemyslu s obnoviteľnými zdrojmi energiami, ktorá zamestnáva rad ľudí. Aj napriek tomu, že niektoré z týchto pracovných miest už boli dislokované do Číny a, ale napriek tomu e, je tu tá pridaná hodnota tvorby pracovných miest priamo v Nemecku. Takže e, jednak je tu e, poskytnutie práca, nových predmetov podnikania a hospodársky stimul. Samozrejme v špecifickom regióne, kde sa táto energia aj využíva akým spôsobom možno stimulovať ale e, domácnosti, aby sa e, prihlásili na využívanie e, obnoviteľných zdrojov, alebo aby sami využívali obnoviteľné zdroje priamo. Sú tu rozličné druhy stimulov, napríklad výhodné pôžičky, pretože Eh, ak majú domácnosti prostriedky eh, v banke, eh, môžu si dovoliť aj nejakú výhodnú pôžičku. To sa vzťahuje na niekoľko krajín a je to naozaj veľmi zaujímavý stimul pre obnoviteľné zdroje. Samozrejme, nedá sa nejakým spôsobom dotačná politika udržovať naprieč celým životným cyklom e, obnoviteľných e, zdrojov, ale na začiatku tejto fázy e, je to možné. Bola tu otázka od doktora Prodyho, či by sme mali konvertovať prebytočnú energiu na vodík. Ja si myslím, že je to riešenie, aj keď krátkodobé riešenie. Dôležité je, že elektrická energia je veľmi hodnotná hodnotným nositeľom energie a pokiaľ máte akékoľvek využitie na e, elektrickú energiu, treba ho radšej využiť namiesto, radšej namiesto toho, aby ste to konvertovali na menej hodnotné zdroje energie, akým je vodík napríklad. Prečo teda strácame náš entuziasmus a naše zanietenie pre obnoviteľné zdroje? To bola ďalšia otázka, ktorá bola nastolená. Myslím si, že stále veľa ľudí je nadšených pre obnoviteľné energie a aj mnoho vlád. E, teraz sa presúvame do situácie, e, kde e, si myslíme a kde vidíme, že obnoviteľné zdroje energie majú drobný alebo takmer žiadny dopad. Hovoríme o do budúcnosti, ale o gigavatoch a gigavatoch elektrickej eh, energie. Vidíme tu ale aj pozitívne eh, eh, dopady. Vidíme znižovanie cien, vidíme lepšie životné prostredie, vidíme zvyšovanie zamestnanosti a vidíme stabilnejšie dodávky do elektrickej rozvodnej siete. A to sú kľúčové momenty Um, od ktorých sa môžeme ďalej odpichnúť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Blokovi. Ďakujeme na zodpovedanie všetkých otázok. Teraz by som dal slovo generálnemu riaditeľovi e, Európskej rade pre efektívnu ekonomiku. Ďakujem e, pánovi Boviu Ďakujem veľmi pekne za otázky a za podnety, boli to veľmi užitočné. Čo sa týka energeticky efektívnych investícií a ich dopadov na konečnú cenu energie, tam si myslím, že ten problém spočíva v tom, že tu existuje obava e, z investičných nákladov. To znamená e, e, elektrizačná sieť. Ale ak si zoberete stavebníctvo napríklad, tam je to veľmi dlhodobá investícia. A keď si urobíte prepočty na životný cyklus celej budovy, čo je 30-40 rokov, tam e, ten cyklus návratu investície obnoviteľných e, zdrojov alebo energetickej účinnosti je častokrát 30 rokov. Takže v takom prípade je to dobrá e, investícia. Takže je to technológia, a dramaticky znižuje vašu spotrebu energie a vlastne spláca a zároveň čiastočným spôsobom vaše účty. Takže tamto prezentuje veľmi čistú a zrejmú hodnotu návratu investície. Pokiaľ si urobíte správne e, výpočty, dospejete k určitým záverom. Myslím si, že sme pokryli obnoviteľné zdroje energie, ale čo sa ich e, týka, je tu ďalší dôležitý aspekt e, a to sú zahrievacie krivky to sú veľmi dôležité. Práve v oblasti výskuma, výskumu a vývoja. To sú peniaze investované do efektivity a hľadaním, do hľadania spôsobu, ako neustále znižovať e, cenu. E, takže v konečnom dôsledku tieto obnoviteľné zdroje energie budú lacnejšie a lacnejšie. E, výskum a vývoj, a s tým súhlasím, je niečo, čo neustále treba e, udržiavať vo vysokej dynamike, nech už produkujete čokoľvek. A v neposlednom rade ciele, e, myslím si, že e, ciele sú veľmi dôležité. Je to, musíme sa nad tým zamyslieť ako nad trhovým nástrojom. A čím lepšie trhový nástroj máme, tým je to lepšie. A keď si pozriete na to, koľko môže štát e, ušetriť, e, musíte poskytnúť maxi, maximálnu flexibilitu, zobrať do úvahy lokálne podmienky, lokálne náklady, lokálne potreby. Takže im dávate maximálnu flexibilitu. A to samozrejme závisí od e, cieľa s ohľadom na efektivitu a obnoviteľnosť jednotlivých zdrojov. To znamená, že e, vytvárate možnosť e, na trhu pre investora e, s ohľadom na dlhý časový horizont. Samozrejme, priemysel potrebuje čas na to, aby si vytvorili závod, aby vytvorili vytvorili dobré zázemie. A to je práve to, čo im môžu e, poskytnúť ľudia, ktorí sú zodpovední za rozhodovací proces e, a zobrali do úvahy všetky faktory, ako zvýšiť investície v tejto oblasti, ako zvýšiť zamestnanosť a ako podporiť obnoviteľné zdroje energie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Bowie, e, kolegovia, dámy a páni vzhľadom na to, že čas naozaj letí a naša konferencia sa blíži k svojmu záveru, potrebujeme zhrnúť našu dnešnú diskusiu a v prvom rade by som sa chcel poďakovať čo najsrdečnejšie výboru ITRE Európskeho parlamentu, obzvlášť pani predsedničke, pani Amelii Sartori a podpredsedničke pani Toja, ktorá mi pomohla spolupredsedať našej poobednejšej časti a chcel by som sa poďakovať e, za túto príležitosť spoluorganizovať túto veľmi dôležitú diskusiu. A takže, kolegovia, chcel by som e, sa poďakovať jednotlivým rečníkom. E, počuli sme najrozličnejšie názory, ktoré vyburcovali eh, diskusiu medzi eh, poslancami národných parlamentov a Európskeho parlamentu a chcel by som eh, počiarknúť fakt, že efektívny trh s energetikou nie je možný bez efektívnych pripojení. A to by som chcel počiarknúť naši rečníci e, spomínali aj energetické ostrovy, pretože stále vidíme členské štáty, ktorí sú energetickými ostrovmi. A viem, že sa na to kladol veľký dôraz počas litovského predsedníctva, kde sa nám e, podarilo e, schváliť zoznam 248 projektov spoločného záujmu, aby sme naplnili e, cieľ prepájania jednotlivých národných trhov a vyhnúť sa v budúcnosti e, energetickým ostrovom. E, kolegovia, my veľmi dobre chápeme, že pokiaľ máme zabezpečiť energetickú efektívnosť, potrebujeme dohodu medzi jednotlivými členskými štátmi. A komisár to prizvukoval, že potrebujeme pravidlá, zo strany eh, komisie, akým, akou cestou sa eh, uberať. To je dôležité tak pre priemysel, ako aj domácnosti, aby sme eh, posilnili konkurencieschopnosť a zlepšili podmienky pre cezhraničný prenos energie a vytvorili tak lepší priestor na, realizáciu, na realizáciu pre stredné a malé podniky. Súčasný systém je viac priaznivý pre veľké podniky, zatiaľ čo malé a stredné podniky eh, nemajú absolútne žiadnu šancu v tomto sektore. Takže eh, ak sa pozeráme do budúcnosti, vieme, že budeme potrebovať jednoznačnú stratégiu pre obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje eh, predstavujú budúcnosť európskeho energetického sektoru, ako aj politiky. A nižšie náklady na ich e, e, lepšiu dostupnosť sú našou budúcnosť. Čiže obnoviteľné zdroje energie budú aj naďalej podporované na e, európskej úrovni, aby sme sa vyhli zbytočnej rivalite e, jednotlivých členských štátov v tejto oblasti. A záverom, e, dovolte mi povedať, že, že si myslím, že táto diskusia opäť e, preukázala e, to, že dokončenie a ukončenie e, spoločného trhu s energetikou je viacúrovňový proces a počas litovského predsedníctva sme urobili veľký krok e, vpred na dosiahnutie týchto cieľov. A dúfam, že ostatné predsedníctva tomuto, e, týmto cieľom budú venovať dostatočnú pozornosť. Takže opäť chcel by som vás chcel by som požiadať pani podpredsedničku výboru ITRE, aby prezentovala svoj názor na tú diskusiu, ktorá práve prebeha. Ďakujem. E Ďakujem niekoľko slov. E, e, nezúčastnila som sa celej diskusie. Táto diskusia bola veľmi intenzívna, aspoň na tej časti, kde som bola. Chcela by som sa poďakovať litovskému predsedníctvu, ktoré prevzalo iniciatívu pri organizovaní tej, tohto e, spoločného zasadnutia e, výboru a ďakujem, že sme mohli spolupracovať práve e, počas tohto predsedníctva, ktoré sa už pomaly chýli ku koncu a ktoré prinieslo množstvo veľmi dôležitých tém na európsku úroveň nejde iba o, e, iba o oblasť energetiky, ale aj za ostatné témy, ktoré boli nastolené počas tohto e, semestra. Čiže ďakujeme za spoločnú prácu a ďakujem e, kolegovi pánovi Žamajtajtesovi dúfam, že vás vyslovujem vaše meno správne, ktorý naozaj obohatil túto tému o e, mnohé prvky. Ďakujem všetkým zúčastnením, ďakujem aj predsedničke Sartori a e, všetkým tým, ktorí sa zúčastnili aktívnej e, diskusie ako aj diskusie k jednotlivým správam, ktoré predložili spravodajcovia ohľadom spoločného energetického trhu a za veľké úsilie, ktoré vkladáte e, do e, tejto transformácie e, európskej ekonomiky na zelenšiu a zdravšiu ekonomiku. Je pravda, že Európska únia bude aj naďalej e, profitovať čoraz viacej práve zo so takéto e, spolupráce medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, pretože tak je to zakotvené aj v Lisabonskej zmluvi. Táto iniciatíva musí vychádzať zo e, vzájomnej spolupráce parlamentu a rozhodnutia, ktoré príjma Európsky parlament, nevychádza iba z národnej legislatívy. A pre nás je to veľmi dôležité, pretože e, nám to umožňuje e, synchronizovať e, snahy a riešenia problémov. A videli sme to aj dnes, akým spôsobom vychádzame čo z najrozličnejších podmienok a zázemí, avšak vnímame fakt, že tieto problémy, ktorým čelíte na národných úrovniach, sú v zásade veľmi podobné, a to aj na úrovni a v oblasti energetiky, aj keď e, naše e, krajiny môžu byť na rozličných úrovniach. E, či už je to mix Eh, ktorý naďalej zostáva eh, v národnej eh, kompetencii. Ale v tejto oblasti musíme bez debaty pokračovať. A veľmi krátko vám ešte pripomeniem, aké dôležité je spolupracovať a dospieť k spoločnému cieľu e, v spoločnom trhu energetiky, aby sme e, mohli potom implementovať spoločné politiky v oblasti priemyslu. E, ak tuto takáto spolupráca nebude, nebude tu ani žiadna európska spolupráca a nebude tu ani opätovná reindustrializácia Európy. To sú spojené nádoby E, predstavujú príležitosť e, pre novú priemyselnú politiku Európskej únie. Táto sme, e, o tom sme už počuli aj o rozvoji obnoviteľných zdrojov, ktoré predstavujú príležitosť aj pre priemysel aby sme mali eh, eh, lepšiu efektivitu a samozrejme kladli dôraz na výskum. Pripomínam aj prítomným eh, tu, že Horizont 2020, a tu sú aj kolegovia medzi nami, ktorí boli spravodajcami veľmi dôležitých správ, že sú tu aj ďalšie horizonty a nové kapitoly, ako Eh, využiť výskum a vývoj na naplňanie týchto eh, cieľov. Eh, práve všetkým pre tie problémy, ktoré sú ohniskovými problémami našej dnešnej spoločnosti. Aby sme mali hospodárstvo, ktoré je veľmi efektívne a ktoré je Eh, známkou eh, efektivity a spolupráce súkromných ako aj eh, verejných inštitúcií a príkladom dobrej spolupráce medzi priemyselným sektorom a súkromným a verejným sektorom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za všetky príspevky našim dnešným rečníkom a samozrejme ich príspevky dnešných rečníkov bude, e, budú zborníkovať. Ďakujem e, e, litovskému predsedníctvu. Ďakujeme ešte raz. Er, ďakujem pekne ešte raz. Myslím, že sme mali veľmi produktívny a ťažký deň a preto by som sa chcel poďakovať tlmočníkom, ktorí nám pomohli komunikovať a tiež e, tlmočiť e, do rôznych jazykov. A na záver chcem povedať, že bez ohľadu na to, koľko času venujeme našim diskusiám a koľko času strávime e, s diskusiami o energie o obnoviteľných zdrojoch, ďalší týždeň budú Vianoce a myslím, že budem musieť rozsvietiť vianočné stromčeky doma a preto vám chcem zaželať e, šťastné e, Vianoce a sviatky a e, nech sú svetla vo vašich oknách.